Uh, Dostávame sa k veľmi dôležitému hlasovaniu. Prosím, zaujmite všetci svoje miesta. Colleagues, please take your seats. Uh, na początek chciałem Państwa Úvodom vám chcem povedať,